Vážené kolegyne, vážení kolegovia, teraz e, začíname hlasovanie. Najprv e, správa NIS Uteburg. Kto je za, poprosím, e, hlasujeme rukou. Kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Správa Mulder. Pozmenujúci návrh. tri časti. Prvá